schválené tieto návrhy a kolegom, novým kolegom prajem veľa šťastia. Pán Brice Ochtef eh, ma požiadal, aby sme podporili jeho parlamentnú imunitu a v prípade, v prípade jedného súdneho E, pokračovania v súlade s článkom 7 rokovacieho poriadku sme e, túto záležitosť odovzdali na e, súdnu službu. Podľa článku 87a predseda konferencie predsedov ma informoval, že nie sú